So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Nachmittag alle ganz herzlich zur Fortsetzung des Dámy a páni, srdečne vás vítam na pokračovaní zasadnutí našeho výboru. Srdečne medzi nami chcem privítať aj podpredsedu Európskej komisie pána Maroša Ševčoviča v rámci štrukturovaného dialogu. Eh, je dnes s nami. Nechcem ani zdržovať, pretože sme naozaj už v sklze dám mu priamo slovo a poprosím ho, aby k nám prehovoril a potom budeme diskutovať v rámci, ako je to vždy pri diskusiách s komisármi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Chcel by som vám poďakovať za vaše pozvanie, za pokračovanie v našom štrukturovanom dialogu. Viem, že vy ste už mali diskusie v tomto formáte e, s komisárkou Redingovou, s pánom komisárom Barnie a teší ma, že ja môžem nadviazať k témam, ktoré sú do veľkej miery prepojené e, s mojim portfóliom. Poviem vám o najnovších vývojových tendenciách v oblasti, v oblasti e, aplikácie európskeho práva, rokovacieho poriadku a to ako môžeme zlepšiť naše administratívne postupy. Pani eh, Dagmar Rod Berendovej by som chcel eh, poďakovať za prácu, pokiaľ eh, chceme hovoriť o tému, tému k, k pravidlám a k rokovaciemu poriadku, pokiaľ ide o výmenu názorov a pozitívne, pozitívne neho ducha, ktoré, ktorého preukázala ako spravodajkyňa v tomto komplikovanom materiáli. Takisto v, chcem oceniť eh, prácu vo vašom výbore, pretože vaša všeobecná, až všeobecný vyvážený prístup a solidná politická podpora, ktorá eh, vždy smerovala návrhu komisii. To všetko je veľmi dôležité pre budúce diskusie s radou a tiež vo forme trialógu Rád by som z, e, len podčiarkol, ako si vážim tú skutočnosť, že Európsky parlament chápe, že potreba nájsť pravú, priav, e, dobrú rovnováhu v, takte, v takomto ťažkom ekonomickom kontexte a tiež e, potreba, aby inštitúcie kvalitne komunikovali, mali kvalitných zamestnancov, je tu vyzdvihnutá. Vy ste potvrdili jednotlivé štruktúry, pracovné hodiny, zmenu kariéry, e, adaptácia v oblasti e, e, dôchodkov a odmeňovania. Vážim si, pre vás i pre mňa je dôležité zachovať paralelizmus medzi zmenami v kúpnej sile národných úradníkov a európskych úradníkov. Takisto zdieľame pozície, pokiaľ ide o potrebu reformovať dôchodkový systém funkcionárov, aby sme reagovali na zmeny v priemernej dĺžke života a tiež pokiaľ ide o práva úradníkov. Výbor Júri zaviedol množstvo alebo poskytol množstvo pozmenujúcich návrhov v špecifických oblastiach, kde komisia musela e, sa zamýšľať fiskálne e, E, zvažovanie dopadov e, zmien e, v rozpočtovej oblasti. Máme tu viaceré dôležité témy, konflikt záujmov, oblasť kariér AST, tried a asistentov, rovnováha všeobecné na evoluácia funkcionárov a flexitime. No, čo sa deje na pôde rady, Náš návrh sa diskutuje v pracovnej skupine e, e, k pracovnému poriadku a posolstva, ktoré dostávame e, od nich i z Rady pre všeobecné záležitosti, viac, viacročný finančný výhľad. Všetky tieto diskusie ukazujú, že náš návrh nie je dostatočne ambiciózny. Takže naše diskusie s radou určite budú veľmi dôležité a teraz vám môžem len povedať, že máme výrazný pocit do tej miery, že sme kde si medzi dvoma e, ramenami. Rád by som ešte raz e, zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby sme e, zachovali atraktívne pracovné podmienky, ak chceme najímať Eh, alebo zachovať prístup k najlepším eh, špecialistom v oblasti, ak chceme zachovať podmienky, ktoré by nám umožnili byť konkurencieschopnými na, eh, na trhu medzinárodných spoločností, aj pokiaľ ide o dokonca náro, s národnými štátnymi službami. Iba v takýchto podmienkach sa nám totiž podarí udržať geografickú rovnováhu v inštitúciách EÚ. Vy sami viete, aké to je pre všetkých dôležité. Preto sme výrazne e, hľadali možnosti, kde môžeme ušetriť, kde môžeme zvýšiť efektivitu, bez toho, že by sme okresali schopnosť najlepších, naj, najať najlepších a najkvalifikovanejších pracovníkov chcem ešte raz pripomenúť, ak dovolíte, že sme nepotrebovali čakať až na túto krízu, aby sme začali modernizovať a reformovať Európsku štátnu službu. Bol tu, bola tu výrazná reforma, e, ktorá začala už v roku 2004, vďaka ktorej v roku 2020 ušetríme 8 miliárd er, eur a reforma, ktorú som navrhoval ja a ktorú predkladáme, e, získame ďalšiu miliardu usporených prostriedkov a to sa týka len budúci, budúceho e, finančného výhľadu. Potom tieto, táto reforma prinesie i dodatočných, e, jednu, dodatočnú jednu miliardu z dlhodobého hľadiska. Myslím si, že je to teda e, návrh veľmi ambiciózny a verím, že budeme vedieť nájsť dobré riešenia v priebehu legislatívneho procesu. Ak e Mm, mi dovolíte, zdrad by som zdôraznil veľmi dôležitú problematiku. Dnes som chvíľu meškal a malo to aj dôvod. Bolo to kvôli veľmi e, intenzívnej e, diskusii v kolegiu o špecific- e, na krajiny zameraných špecifických e, ustanovení. Je to veľmi, e, veľmi dôležitý materiál, ktorý sme prijali. Má asi 1500 strán, pretože sa naozaj snažíme analyzovať e, každý aspekt ekonomického života vo všetkých členských krajinách a tiež nájsť globálny prehľad, kde by sme my, e, e, Európska únia, mohli smerovať, čo môžeme získať, kde môžeme získať možnosti konkurencieschopnosti. A jedna, jeden zo záverov je ten, že je to len Európska komisia a Európsky štátni zamestnanci, ktorí môžu poskytnúť tento globálny prehľad a Eh, ukázať, kde možno prekonať eh, eh, náznaky krízy v rôznych otázkach z pohľadu národného a preto potrebujeme získať najlepších ekonomikov, ktorí môžu robiť tieto analýzy, ktorí dokážu kontrolovať finančné trhy, medzinárodné finančné inštitúcie a národných štátnych úradníkov. A veľmi ma teší, že keď budeme vidieť výkon a, a výsledky práce týchto odborníkov v, k ekonomickému e, spravovaniu veci verejných, k, odbo- e, k odporúčaniam, ktoré dnes zasielame všetkým členským krajinám, že sa som zhodneme, že sú tu možnosti, e, z, e, alebo je tu opodstatnenie mať takýchto odborníkov. E, teraz e, k oblasti inteligentného riadenia, inteligentnej regulácie E, to je určite priorita pre komisiu a my e, robíme čo najviac, aby sme aplikovali princíp inteligentného regulovania už od nášho oznámenia k tejto téme e, z roku 2010. Snažíme sa vylepšiť náš legislatívny projekt a robíme to prostredníctvom posilňovania hlasu všetkých zainteresovaných E, rozšírili sme minimálnu dobu verejných konzultácií z 8 na 10 týždňov začiatkom tohto roka a týmto sme uľahčili občanom a zainteresovaným zapojiť sa do tvorby politiky, politického procesu. Takisto naďalej zlepšujeme náš, náš systém e, dopadových štúdií a, štúd a sledovania dopadov je to štúdia zo strany SEPSu a univerzity z Exeteru, kde sa porovnávala kvalita e, dopadov e, zo strany e, Spojeného kráľovstva a komisie a my sme dostali lepšie známky, to ma veľmi teší, pretože náš koncept bol širší a, a viac pokročili. Pokiaľ ide o posudzovanie dopadov, zaviedli sme nový element, ako posudzovať kvalitiku legislatívy a to vo forme tzv. fitness checkov, čiže e, zdravotných kontrol, ak chcete, e, tých podstatných oblastí. E, nechceme to posudzovať ako izolované živočíšne druhy, ale naozaj sa snažíme postupovať formou týchto fitness checks. Už sme štyri dofinalizovali Chceme vidieť, aké sú možnosti do budúcnosti, ako možno zlepšiť efektivitu pri príjmaní zákonov a zlepšiť e, kvalitu kontrolných e, možností, ako náhle legislatíva e, je implementovaná. My to robíme na jednej strane, na druhej strane robíme politiky ex post evaluácie a snažíme sa, aby všetko v princípe bolo, vždy zohľadňovalo veci, ktoré už sú schopné fungujú a chcem len posilniť takúto formu práce. Ak hovoríme um, uh, o našom poslednom štruktúrnom dialogu o možnosti uh, zredukovania administratívneho zaťaženia. Ak si pamätáte, slúbil som vám, že budeme sa snažiť E, dosiahnuť naše ciele. V tom čase to bolo 25 zníženia zaťaženia, dokonca sme dosiahli 33 a dúfame, že Európsky parlament a Rada budú, e, budú môcť e, implementovať tie nedokončené návrhy a že budú môcť dosiahnuť cieľ 25 a že budeme mať dobré a silné posolstvo zo strany členských krajín. V konečnom dôsledku potrebujeme pracovať, spolupracovať s členskými krajinami, pretože sú to e, oni, je to tá úroveň, kde transponujeme legislatívu, kde ju e, dávame do praxe a do veľkej miery chceme synchronizovať a e, synergizovať tieto úsilia. Nechceme sa dostať do situácie, kedy E, to budeme rozmeňovať na drobné až e, k občanom a k e, podnikom a na to potrebujeme spolupracovať, potrebujeme vyjasniť tie prípady, kde vidíme, že administratívne zaťaženie sa nez, nezvyšuje a, a na EU úrovni, ale na, rozmenené na tie jednotlivé členské krajiny Jedna dôležitá vec v poslednom období bola otázka, ako môžeme e, doladiť, e, prispôsobiť našu legislatívu pre mikropodniky a malé a stredné podniky, pretože mnohé z nich e, pre mnohé z nich je naša legislatíva ťažko veľkým bremenom a ide predsa o to, alebo svojím spôsobom im bráni využiť tieto možnosti vstupu na spoločný trh, na jednotný trh a preto sa snažíme čo najviac využívať politiky, kde sa na každú politiku pozeráme práve očami malých a stredných podnikov, mikropodnikov, pretože vieme, ako to regulatorné bremeno často je ťažké, ťažké, sa ťažko znáša. Mali sme konferencie s malými podnikmi v členských krajinách a vyzývali sme k, e, ident, alebo vyzývali sme k identifikovaniu top ten, tak povediať, potrebných regulatívnych zásahov a tento dialog bude podľa nás pokračovať. Dúfajme v spoločnej e, spolu, spolupráci, aby sme odstranili tie najväčšie e, bremená z ich pliec e, spolu, respektíve predseda komisie Barroso požiadal skupinu pána Štojbera, aby pokračovali v, v práci na nápadoch smerom k zlepšeniu zaťaženia malých a stredných podnikov a tejto celej mikrooblasti. Ak mi dovolíte, budem pokračovať v oblasti, ktorú sme viackrát diskutovali i na pléne, a to je e, e, e, aplikácia použitie práva EÚ. Vítam dialog k téme politik porušovania zákonov. Ide o 30-ročné úsilie Vychádzame z každoročných správ komisie, monitoringu a použitia európskeho právu. Tento dialog veľmi jasne ukazuje, ukazuje význam, ktorý komisia i parlament pripisujú tejto téme. A správna aplikácia práva je rozhodujúca pre chod všetkých politík v EÚ. Je to jedno z opatrení, ktoré chceme vlastne použiť na meranie toho, či naše politické ciele sa dosiahli. Preto porušenie, respektíve manažovanie e, systému postihov, porušovania práva je súčasťou našej politiky inteligentného regulovania. Využil, využil by som túto možnosť na to, aby som v tejto súvislosti poďakoval tomuto výboru, konkrétne pani Lichtenberger, za to, že dôsledne preskúmava e, každoročné správy komisie, pretože viete, že občania vlastne môžu profitovať mať úžitok z európskeho práva a to je ale veľmi zložitá úloha a e, ko, kontrola krokov členských krajín, to je úloha komisie a našou úlohou je potom následne, ako komisia iniciujeme postupy pri postihovaní. E, výzvy e, vlastne sumariz, sumariz, sú sumarizované v každoročnej správe komisie a chceme sumarizovať základné vývojové tendencie od správy z roku 2010 tak vyzdvihnem dve správy. Prvý element pomerne viditeľný je tu výrazné zlepšenie, ktorý vidíme v novom rámci, v rámci ktorého komisia a členské krajiny môžu spolupracovať a ktorý nám pomáha vyriešiť veľmi rýchlo mnohé problémy. Tento nový postup e, je založený na pilotnom systéme EÚ a videli sme, že tento systém nám pomáha výrazne e, zredukovať postupy pre porušovanie, ktoré sa spúšťajú. Každopádne komisia musí spustiť e, alebo spúšťa čoraz viac týchto postupov z dôvodu neskorej, neskorej transpozície smerníc. Ak chceme bojovať proti tomuto trendu, tak komisia teraz systematicky si vyžaduje finančné sankcie zo strany uh, súd, súdneho tribunálu, pretože takúto právomoc nám e, pod, v zmysle článku 206 dáva Lisabonská zmluva. Je to skore štádium na podrobnosti, ale komisia bude Európsky parlament informovať o výsledkoch využitia tohto nástroja. E, záverom snad ešte k administratívnym legislatívnym e, úpravám Európskej únie. Ide o kodifikáciu administratívnych procedúr článok 298 e, e, je právnym základom pre e, nariadenie, ktoré bude sa vzťahovať na všetky agentúry a orgány. Všetky orgány sú však súčasne viazané článkom 41 Európskej charty základných práv, základné princípy dobrého spravovania a nad rámec tohoto všetkého Eh, existujúcim právnym nástrojom, ktoré sprevádzajú túto oblasť, oblasť, kde európske inštitúcie vlastne konajú ako administratívne eh, orgány. Viete, že tieto nástroje sú eh, pomerne široko zasahujúce, ide, od och, ide tu o oblasti od verejného obstarávania až po ochranu osobných údajov E, nám i vašemu výboru ide o dobrú administráciu, e, ide o dodržiavanie právnych záväzkov, snažíme sa implementovať tieto kroky e, smerom ku kódexu dobrého administratívneho správania. Takisto sme prijali kódex dobrého administratívneho správania pre jednotlivé orgány. Musíme tiež prijať určitú sebareflexiu smerom k tomu, e, čo by sa udialo, ak by sme prijali takú všeobecnú kodifikáciu. Sú tu totiž aj rizika. E, mohlo by to byť prílišné zjednodušenie bez pridanej hodnoty, alebo naopak e, prílišná regulácia a prekryvy a duplikácie. Komisia preto chce preskúmať existujúce nástroje a prax v členských krajinách aby sme sa mohli presvedčiť, či sú potrebné ďalšie kroky v tejto oblasti. Pretože vidíme, že článok 29 je článkom, ktorý zabezpečuje možnosti, nie však povinnosti. V každom prípade budeme starostlivo e, pozorovať výsledky e, iniciatívnych správ z tohoto výboru a určite budete mať možnosť diskutovať o tejto správe do detailu v budúcnosti. Prebehli veľmi dobré e, diskusie k tejto téme medzi Európskym ombudsmanom a komisiou a chcem vám povedať, že komisia podporujú iniciatívu ombudsmana na črpnúť zoznam princípov verejnej služby, ktoré by sprevádzali prácu e, inštitúcie EÚ. A som do veľkej miere presvedčený, že toto bude hodnotná iniciatíva, ktorá e, obohatí e, verejnú rozpravu o etické pravidlá. A kým, pán predseda, završím svoje úvahy, rád by som ešte dodal ešte jednu novinku, ktorá sa týka kontrolných mechanizmov subsidiarity, A ako som už bol opísal, momentálne e, sme veľmi zanepráznení, ale e, jedna z tém, ktorú máme e, na programe, je potvrdenie kolegov, že budeme mať vlastne prvú žltú kartu e, k, k návrhu e, nariadenia Monty 2 a na základe európskeho práva e, zmluv budeme pozorne sledovať Eh, jednotlivé stanoviska a rozhodneme, či zachováme, pozmeníme alebo stiahneme naše eh, návrhy tak, ako vyplývajú zo zmluvy. Takže, dámy a páni, eh, vážený pán predseda, toľko moje úvodné poznámky a teraz sa veľmi už teším na našu diskusiu. Ďakujeme, pán podpredseda. Mám tu množstvo prihlášok do diskusie a prvým rečníkom, ktorý sa prihlásil, je kolega Karin. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Commissioner... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, ďakujem pekne skutočne za hĺbkovú a detailnú prezentáciu v našom výbore ja tu teraz hovorím menej o všetkých kolegov, keď hovoríme o tom, že vlastne spolupráca, interakcia s komisiou takýmto spôsobom na tomto fóre je veľkou e, pomocou pre našej práce, ktorú musíme vykonať. Chceme s vami spolupracovať a chceme zabezpečiť e, výsledky pre obyvateľov Európskej únie. Je veľmi jasné a chcel by som tu ešte dodať taký politický aspekt k tej prezentácii, samozrejme opierajúca o tie ekonomické problémy, ktoré dnes zažívajú naši voliči, volebných okrskoch, je teda nevyhnutné, aby sme kolektívne spolupracovali, aby sme znížili cerkové zaťaženie, čo sa týka regulatívneho rámca, pre všetkým pre malé a stredné podniky a takto musím zabezpečiť to, aby e, boli lepšie pripravení na to, aby zvládali tie ekonomické problémy, ktoré zažívame v súčasnosti. Takže keď už o tomto hovoríme, chcel by som ešte položiť pán predseda, jednu jednoduchú otázku. A síce, ako ďaleko až išla komisia v tom, čo sa týka dosiahnutia toho cieľu e, vo výške 25-percentného zníženia administratívnej záťaže do roku 2012? Tie posledné údaje, ktoré sme získali z februára, naznačujú, že tie návrhy vedú asi k zníženiu 22 Či by ste nám mohli poskytnúť nejaké ďalšie detaily? Pán komisár, Súhlasíte s tým, že budúce programy musia ísť nad rámec čisto e, redukcie administratívnej záťaže a že ide o zníženie celkovej regulatívnej záťaže. A samozrejme jedna vec je názor komisie, druhá vec je rada, kde ide o postup e, podľa jednotlivých sektorov, čo je vlastne celková politika, ktorú vedú realizujú viacerí predsedovia vlád našich členských štátov a vychádzajúc z toho, keď si spomenieme na našu poslednú diskusiu, keď sme diskutovali o určitých regulatórnych kompenzáciách, je možné dosiahnuť určité, eh, určité uľahčenie, samozrejme, ale je to v takých dvoch tokoch, ktoré je nutné ešte vykonať. Poprvé, Ide o to, či sa to týka aj novej, nových nariadení. Tu by sa mohol spomniť ako príklad smernicu o pracovnej dobe. Potom druhá vec je tzv. pozlacovanie, čo je určitý problém v niektorých členských štátoch. Chcel som sa spýtať, či komisia je otvorená e, tejto myšlienky, ako by sa mohli vykonať tie regulatórne kompenzácie a potom, pán komisár, eh, podporujete ten môj návrh okrúhly stôl, ktorý by sa zaoberal eh, tou tému pozlacovania. Tu ide o to, aké, eh, aké, aké nariadenia, aká legislatíva sa pripravuje pre občanov, ale stredné podniky, aby sa hodnotilo, hodnotili tieto veci. A potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá sa týka štúdí vplyvov. Súhlasíte s tým, že tie hodnoty, ktoré sú vlastne, alebo vyplynul z toho procesu e, hodnotenia vplyvov a e, že komisia postupuje tak, že napríklad eh, tá rada, ktorá má na starosti štúdie vplyvov, že ich neschválila a dajú sa vypracovať. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa Lichtenberger. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj vám, pán komisár, za poskytnuté informácie. Samozrejme, to vždy zaujímavé. Viete, že ja som veľmi kritická a rada poukazujú na problémové miesta. Myslím si, že to je skutočne niekedy nevyhnutné a je to súčasťou parlamentu. Čo sa týka pracovného poriadku, je jasné, že členské štáty, ktoré vlastne nešetria na svojej úrovni, najradšej by chceli vykonať úspory na európskej úrovni, pre všetkým, keď ide o administratívne náklady. Keď si pozriete, že napríklad výbor regiónov E, najviac zníž, zvýšil počet zamestnancov a nie je to vôbec kritizované. Myslím si, že to už je dobrý dôkaz, ako by sa dalo postupovať. No a poprvé mi ide o to, a vy máte pravdu, že samozrejme chceme mať kvalitných pracovníkov, to musíme mať, lebo samozrejme na európskej úrovni sú úplne iné požiadavky ako na národnej úrovni. No a práve v našej oblasti ide o konfrontáciu jednotlivých právnych systémov, a nie sú to vôbec jednoduché veci. V každom prípade existuje ten odpor na rade a povedala by som, no nechcem byť úplne zlá, nazvime to polemicky motivované postoje, ktoré sa týkajú pracovného poriadku. A pre nás to istáva otázka, čo teda vlastne môžeme spraviť, ako postupujeme, keď vznikne externá konfrontácia a potom v konečnom dôsledku tieto pravidlá, teda platnosť týchto pravidel skončí v decembri a vlastne ešte nebudeme mať e, nové pravidlá. To by vlastne bol ten e, najnegatívnejší scenár, aký by sme si vedeli predstaviť, lebo si myslím, že nedáva zmysel nejakým spôsobom sa nechať postaviť radou pred hotové veci. Ide o to, že práve v tejto oblasti pracujeme veľmi detailne, veľmi angažovaní a snažíme sa aj zo strany parlamentu zabezpečiť skutočne dobrú variantu. Preto tu vystáva otázka, aké sú vlastne naše možnosti z tej dilemy, ak teda rada konkrétne pôjde cestou konfrontácie. No a potom, čo sa týka tzv. smart regulation. Vy ste spomínali, že jeden z vašich návrhov, ktorý sa týkajú zlepšenia, je silnejšie zapojenie účastníkov. Niekedy, čo sa týka zapojenia účastníkov, niekedy sú tam až príliš e, zapojené podniky a potom náklady sa presúvajú na verejnú správu, či už členských štátov alebo na úrovni Európskej únie. A e, Častokrát toto nie, vnímané, nie sú vnímaní ako účastníci a preto moja otázka o podnet v tejto súvislosti sa týka toho, že je dôležité zabezpečiť vyváženosť, je nutné myslieť na záujmy občanov ako aj verejného sektora. Myslím si, že na to musíme dbať a spomeniem jeden príklad. Napríklad, keď z e, štúdie vplyvov vyplynie, že podniky, ak teda sa zrealizujú e, tie mega nákladné vozidlá a e, že pre nich to bude výhodnejšie, ale potom verejný sektor bude mať zvýšené náklady, tak ide o to, že podniky z toho budú mať plus a zase verejná správa bude mať z toho veľké náklady, takže tu ide aj otázku vyváženosti v rámci zapojenia jednotlivých účastníkov a myslím si, že je dôležité sa tým zaoberať. Potom téma implementovania práva spoločenstva. Áno, infringement management je súčasťou smart regulation, ale nie je to len management. Niekedy ide o porušenia a je tu tá otázka, či sú potom aj trestané. Ja vám môžem povedať, že keďže ja, som, ja sa stretám s dlhými sťažnosťami, že ľudia skutočne majú veľký problém s tým, že dostanú iba vyrozumenie o tom, že dokument bol doručený a potom, keďže členské štáty v maximálnej miere využívajú e, lehoty, a vlastne potom mesiace nie sú žiadne informácie o tom, či a akým spôsobom sa pracuje na ich požiadavke. A potom sú to ešte ďalšie veci, že ide o to, že na národnej úrovni je potom veľký tlak, lebo tam vlastne došlo k tej sťažnosti, takže aj takéto prípady nastávajú a ten mechanizmus hľadania zhody je možno, že je príjemnejší pre komisiu a členské štáty, ale pre občanov, ktorí sú vlastne takým systémom časnej výstroje pri problémoch, tak pre nich to nie je uspokojivé. A podľa môjho názoru musíme v tejto oblasti zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti, lebo ak mesiace, a niekedy aj viac ako pol roka potom, ako niekto dostal vyrozumenie o tom, že bol doručený dokument e, alebo žiadosť, nedostanú žiadne bližšie informácie a potom od nejakého lokálneho orgánu alebo národného orgánu sú títo občania pod tlakom, tak myslím si, že sa náš cieľ nepodarilo naplniť. Lebo to sú systémy včasnej výstrahy, ktoré nám poskytnú informáciu o tom, že možno pri niektorých procedurálnych otázkach musíme niečo zmeniť, alebo potom ide o skutočné porušenia, ktoré sa týkajú základných princípov a jednoducho, keby nedržiavali e, ten stanovený rámec, ktorý vyplýva z judikatúry súdov. Takže podľa mňa je dôležité aktívne e, spolupracovať s občanmi. Tu ide o dôveryhodnosť Európskej únie voči našim občanom. A podľa mňa je dôležité vykonať ďalší krok a síce ak sa nám podarí nájsť hodu s členskými štátmi a na druhej strane zabudneme našich občanov, tak tá dôvera v Európsku úniu, ktorá je, tak, ktoré, ktorá je tak či tak zoslabená, bude ešte slabšia. No a čo sa týka európskeho správneho práva, chcela by som povedať, že čo sa týka etického kódexu, s tým nie som spokojná. Koniec koncov nejde o to, aby sme ľuďom povedali, že prosím, buďte milí, alebo vykonávajte všet, svoju prácu správne, to by malo byť absolútne samozrejme, ale v rámci niektorých postupov potrebujeme mať procedurálne kritériá na to, aby sa dali využiť aj právne prostriedky na to, aby bolo možné pokračovať v tej právnej ceste a aby sme my opätovne mali systém časnej výstroj pre tie veci, ktoré nefungujú na úrovni administratívy. Takže kódex správne bol pre mňa trošku príliš málo. Takže tu je Public Service Principles a či už ide administratívu na európskej úrovni alebo na národnej úrovni, tak to, že to vôbec sa požaduje, je samozrejme dôležité, ale potom ide ešte o to, aby tu boli postupy, ktoré sú transparentné, prehľadné a myslím si, že je dôležité, aby sme v jednotlivých oblastiach mali e, lepšie pravidlá, aby to bolo transparentnejšie a pochopiteľnejšie pre našich občanov. Ďakujem pekne. Kolega Berlinguer. Ďakujem pekne a teraz kolega Berlinger. Eh, Vážený pán podpredseda, ja by som chcel poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a za vaše vystúpenie. Chcel by som pripomenúť, že náš parlamentný výbor, jury, teda výbor pre právne veci, od začiatku tohto volebného obdobia vytvoril pracovnú skupinu, ktorá má práve koordinovať prácu na e, práve komu- o komunitárnom. A myslím si, že môžeme takto aj naďalej pokračovať. My sme e, rok aj pol na, to, na tejto téme pracovali a potom sme prijali takú prvú orientačnú líniu, prvé usmernenie a potom sme zorganizovali workshop o SMAT regulation a o európskom administratívnom páre, práve, aby sa Európska únia stala občanom prístupnejšia. No a teraz pripravujeme iniciatívnu správu, ktorú budeme e, predkladať na pléne a tiež sa týka európskeho administratívneho práva. E, treba venovať e, partikulárnu pozornosť administratívnym postupom. To je taký všeobecnejší spôsob, lebo tieto administratívne procesy e, sú často e, na seba e, jednoducho len naskladané, bez toho, aby tam bola nejaká prepojenosť. A napríklad vo finančnej administratíve máme situáciu v oblasti platov a e, vlastne táto práca tejto pracovnej skupiny by mala kulminovať v správe Dagmar Rod berendt čo ste aj vyspomínali. A vy ste povedali, že e, my tu robíme vynikajúcu prácu. My to vieme, ide tu o rast, ktorý ukázal svoje bohatstvo v administratívnych pravidlách, ale ukázali sa aj nedostatky. Neviem, e, či vlastne tieto mm, predpisy a toto právo je dostatočné. A ak e, iniciatívna správa bude schválená v parlamente, my navrhneme vytvorenie všeobecného pravidla o administratívnych postupoch. To neznamená, že e, sa budeme snažiť zameriavať na nejaký reglementárny rast. Nie, nebude to nič E, príliš organické, povedal by som, ale nazdávame sa, že sa nachádzame v historickej chvíli EÚ. Prežívame najväčšiu ekonomickú krízu, akú kedy Európska únia zažila a všetci vedia, že E, v priebehu krízy možno robiť také veci, ktoré v bežnom období robiť nemožno. A my musíme využiť aj túto možnosť a robiť niečo, čo za bežných okolností robiť nemôžeme. A dnes je hlavným imperatívom ochrana občanov pred vzhľadom na existujúcu európsku administratívu a to, čo bude napísané v tom, čo my pripravíme a čo vypracujeme, bude musieť byť takisto prevzaté do všeobecných pravidiel o administratívnych postupoch. Treba ochraňovať občanov, treba robiť tak, aby sa cítili európskymi občanmi a nielen občanmi národných štátov, ale je tu ešte niečo iné. A tam ešte Európa je taká nesmelá, je to integračný proces v Európe a najmä o vlastne spravovanie Európy na centrálnej úrovni. Ehm, ešte predtým, kým neexistovala spoločná mena a spoločná ekonomická e, politika, tak vlastne teraz, keď už tu máme tieto politiky, keď máme euro a máme tu veľkú drámu spojenú s eurom, takže Nemali by sme sa jednoducho obmedzovať len na nejakú organizáciu, ktorá rozhoduje o niečom, čo je riadené a rozhodované a správené len na úrovni národných štátov. A keď bolo povedané, že vlastne toto je akousi chrbticou Európy, ja si myslím, že takéto dávanie do protikladu na jednej strane medzi e, komisiou a parlamentom, na druhej strane medzi komisiou a radou e, vyvoláva isté znepokojenia ohľadne integri- integrácie. My potrebujeme e, viac európskej vlády, viac európskeho správovania a vlastne my sme sa ukázali veľmi rozhodné, pokiaľ ide o personál, o štatút a teraz e, je to potreba Európy. Ale nemôžeme to jednoducho vnímať ako kontrapozíciu Európska únia a individuálne štáty. Nie, musíme sa na to pozerať na nadnárodnej úrovni, lebo naši administrátori E, by nikdy neprijali myšlienku neštátnej administratívy, ale to sa deje. Treba mať takú špecifickú charakteristiku a vy sám ste to už pri viacerých príležitostiach povedali, keď ste hovorili o napríklad o dopade, o zjednodušení, o problémoch fungovania. Toto všetko E, vlastne si vyžiadalo váš, váš zásah. Ale ja si myslím, že je potrebné, aby sme mali odvahu, aby sme zadefinovali e, tie solidné aspekty integrácie. E, štokholmský program sa týka európsk- oblasti európskej spravodlivosti a náš výbor teraz vypracúva v oblasti občianského práva napríklad isté dokumenty. My tam vidíme, ako e, práva občanov aj v cezhraničn... na cezhraničnej úrovni sú súčasťou nášho každodenného života a je to potreba občanov, ale v každom prípade je potrebné mať všeobecnú vládu a je potrebné, aby občania si uvedomovali, čo vlády robia. A to ide ešte ďalej za Štokholm, táto integrácia v operačnej oblasti. A preto je potrebné mať viac odvahy, povedal by som pán podpredseda. Treba mať viac odvahy. A ešte jedna úvaha. My pripravujeme iniciatívnu správu. Dúfam, že ju dokončíme my sme hlasovali jednomyselne o administratívnej procedúre a očakávam iniciatívu aj od komisie, pretože e, zmluvy nám teraz takúto možnosť dávajú. A ja by som bol rád, keby ste vy tejto našej iniciatívnej správe venovali zvýšenú pozornosť. To by bol dôkaz dobrej spolupráce. Ďakujem pekne, pani Tajn. Ja, ja komisár. Ďakujem pekne, pán komisár, za obšírne informácie aj ja považujem administratívne postupy za dôležité. Je tu pracovná skupina a musela som skonštatovať, že tie pravidlá, ktoré máme v oblasti hospodárskej súťaže a kartelov, obsahujú mnohé nedostatky. To znamená, že ako, ako právnik človek nemôže poradiť e, svojim, e, svojim klientom tak, ako majú postupovať. Ako majú postupovať a to sa týka aj komisie a ďalších európskych orgánov. Pripájam sa k tomu, čo povedala pani Lichtenberger. V zásade ten zoznam, ktorý tam je, nás, nám nestačí. A chcela by som sa spýtať, či komisia už má nejaký časový plán, lebo za normálne okolnosti plánujete s takými dlhodobými časovými plánmi. To znamená, že plán, kedy plánujete, že by ten, tá legislatíva mohla vstúpiť do platnosti a o koľko rokov. A potom sa chcem spýtať ďalšiu vec, aký je odpor na úrovni členských štátov. Lebo určite ste boli v kontakte s členskými štátmi. Potom druhá téma, tá žltá karta. Ja som zastankyňou princípu subsidiarity a som veľmi rada, že vlastne poprvýkrát sa podarilo prekonať tú prvú prekážku, aj keď tá téma ma až tak veľmi neteší. Vy ste povedali, že obozretne e, budete hodnotiť a zaoberať sa situáciou. Je tu o to, že táto téma je známa verejnosti v členských štátoch a komisia by si mala vytvoriť taký širší názor na tú tému. Chcem sa spýtať, či je jasná už nejaká tendencia, ako chcete postupovať a ako dlho budete potrebovať na rozhodnutie, koľko času na rozhodnutie. Potom ďalšia téma tie finančné pokuty, ktoré ste spomínali pre členské štáty, ktoré v danom čase netransponujú smernice, to je samozrejme správne. Chcela by som poprosiť z nemeckého hľadiska pripomenúť, že je nutné rešpektovať ústav členských štátov a keď ako komisia viete, že sa predložila smernica, napríklad kde ide o zber údajov na internete, pričom ide o taký materiál, s ktorým nikto nie je spokojný a v členských štátoch je veľký odpor, tak možno, že by nebolo dobré to riešiť prostredníctvom smernice, kde je jasné, že sa musí prepracovať. A možno nie je dobré využiť takúto smernicu ako určitý argument na to, aby sa to riešilo prostredníctvom pokút. Je dôležité si vybrať nejaké iné príklady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz kolega Zjevka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję panie komisarzu. E, króciutko, bo czas już nas e, troszeczkę goni.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 To znamená, že e, tu sú otázky, ktoré, k ktorým je nutné pristupovať veľmi racionálne a samozrejme aj s veľkou vážnosťou. Toto má veľký význam aj z hľadiska tých otázok. Toto je relevantné aj pre kolegov. Potom ďalšia vec, ktorá sa týka žltej karty. Áno, sú tu veci, ktoré sa spomínali iba na okraji, ale ide o dôležité témy. V poslednej dobe sme zažili to, že národné parlamenty jednoducho citlivo reagujú na situáciu, e, keď ide o princíp subsidiarity. Oni trvajú na tom princípe a vy viete, pán komisár, iste veľmi dobre, že náš komisár je zodpovedný za takéto otázky. Práve preto si myslím, že spolu jednoducho by sme mohli nájsť rozumné riešenie. Preto, ak by som vás mohol poprosiť, chcel by som poprosiť o detálnejšie informácie o plánoch Európskej komisie. Samozrejme, zaujímavý časový horizont. Ďakujem pekne, kolega Zvievka. A teraz na záver ešte pán Gargány a potom komisár. Jo... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán podpredseda, ja som si Veľmi dobre, som, e, teraz som si s veľkou pozornosťou vypočul vašu prezentáciu. To, čo ste povedali, je samozrejme relevantné aj z politického hľadiska. Tie informácie, ktoré ste nám poskytli, sú veľmi dôležité a tak mi napadla jedna vec, ktorá možno, že je prospešná. Ide o to, že pracujeme tu na rozličných typoch legislatívy, to je európske právo, ktoré ovplyvňuje aj národné právo, takže je tu vlastne taká interakcia medzi správnym právom členských štátov a úrovne EÚ. To znamená, že ide o to, že máme tu legislatívu na európskej úrovni, potom máme tu e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a to samozrejme ovplyvňuje situáciu v členských štátoch ako a, a samozrejme administratívu. No a potom tu ide o to, že členské štáty museli zapracovať určité európske štandardy do svojej legislatívy, samozrejme pri zachovaní istej miery autonómie. Takže celý tento proces sa vyvíja. Administratívne právo sa odvíja v členských štátoch priamo a nepriamo od toho, čo sa deje na úrovni EÚ. Ide tu o harmonizáciu administratívnych postupov a tá interakcia medzi národnou legislatívou a, a e, úrovňou EÚ, to je to, čo tu máme. Samozrejme, tu ide o to, že keď si pozrieme počet sekundárnych právnych aktov, tak ich počet v posledných rokoch výrazne stúpol. A potom sú to aj roz, samozrejme rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. kolega Berlinger sa snažil tak celkovo prezentovať a ja by som sa teraz zameral na niektoré vybrané aspekty, tzv. governance, teda riadenie, aj v menovej oblasti alebo iných oblastiach. Samozrejme, potrebujeme mať právo EÚ, ktoré bude usmerňovať jednotlivé oblasti. Tu je dôležité, aby tu bola určitá rovnováha medzi národnou suverenitou a supranárodnou suverenitou. Myslím si, že najdôležitejšie je vychádzať z administratívneho práva, aby sa zabezpečilo riadenie. Tu ide o skutočnú harmonizáciu a o to, ako zabezpečiť určitý rozvoj v Európe, pričom v súčasnosti zažívame stagnáciu. Myslím si, že v súčasnosti tu do mnohé úlohy kolega Berlinger tam má pracovnú skupinu, pracuje na správe a komisia musí tiež konať, musí preverovať to, čo my tu predkladáme. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby, aby, sa to, aby to Európska únia zohrávala určitú novú úlohu, aby tu boli vplyvy v eh, tom administratívnom práve. Samozrejme sú tu určité osobitosti, sú tu určité osobitné črty, ktoré je nutné zohľadniť, to je pravda, ale myslím si, že to, čo potrebujeme, je vykonať významný krok v kvalitatívnej oblasti vpred, aby sme mohli zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem pekne a teraz, pán podpredseda komisie, máte slovo. Thank you very much, um, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať tie otázky, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne pánovi Karimovi za všetky komentáre a návrhy. Chcel by som povedať, že máte skutočne pravdu. Malé a stredné podniky stále ešte nevyžu, nevyužívajú v dostatočnej miere jednotný trh. To posledné, tie posledné čísla, ktoré som videl, tvrdia, že iba 2% našich podnikov sú zapojené do zahraničného obchodu. Častokrát teda tu ide o obchod iba tesne cez hranicu. To znamená, že nie je tu o to, že by išli do nejakých tretích štátov alebo na, obchod na nejaké veľké vzdialenosti. No a potom sú to samozrejme určité bariéry, jazykové a tak ďalej, ale častokrát ide o administratívne no, záťaž a samozrejme je nutné sa tým zaoberať. Vieme, že malé a stredné podniky sú motorom každej ekonomiky, samozrejme to sa týka aj európskej ekonomiky a preto musíme sa viac zaoberať tým, ako by sme mohli uľahčiť situáciu pre nich, aby využívali celý jednotný trh. Dôležité je tu prísť návrhom, aby tu bol jednotný daňový režim pre malé a stredné podniky. My navrhujeme mať jedno zmluvné právo, ktoré mohli využívať malé a stredné podniky v celom priestore Európskej únie. Takže to sú tie myšlienky, s ktorým prišla komisia. A isti si viete predstaviť, že to nie je vôbec jednoduché, keď e, ste v kontakte s členskými štátmi, ale myslím si, že je to jediná cesta vpred. Pýtali ste sa aj na to, akým spôsobom sa stavíme k našemu záväzku na zníženie administratívnej záťaže 20 Som veľmi rád, že vlastne sme prekročili náš cieľ, teraz sme dosiahli 32 a komisia navrhla zmeny, ktoré sa týkajú legislatívy a takto by sa mala znížiť administratívna záťaž Európskej únie 33%. Samozrejme, možno prísť návrhmi, teraz sa na tom pracuje, sú tu určité časti. Je tu niekedy aj legislatívu, ktorú sa oberá Európsky parlament, niečo je na úrovni rady. Takže samozrejme, musí to byť schválené zákonodarcami a to, čo je najdôležitejšie a to, čo ste uviedli, je to, ako členské štáty využijú túto príležitosť, aby zjednodušili legislatívu, akým spôsobom to budú transponovať na národnej úrovni a akým spôsobom by chceli predísť tomu, čo je veľmi zložité a niekedy skutočne veľmi negatívne, tzv. pozlacovanie. To znamená, že keď chceme niečo vykonať, my si vedomi toho, že nie je to veľmi populárne, je dôležité to prepojiť s transpozíciou povinností, je dôležité prepojiť s tou legislatívou, ktorá prichádza z Európskej únie, to vtedy častokrát spravia členské štáty, častokrát tam ten pocit, že musia prísť s návrhmi, a častokrát potom tie návrhy, ktoré vypracujú, sú, veľ, sú ešte zložitejšie, potom je to veľká záťaž a vlastne to by dalo sa povedať, že to ešte obmedzuje ekonomické aktivity v členských štátoch. Musím teda povedať, že za posledných pár mesiacov som veľmi často videl, ako členské krajiny komunikujú. Viete, že e, e, a Rada o všeobecných záležitostiach. Tu pripravuje sa každý raz a je tu silný feedback, oveľa konkrétnejšia príprava, keď je celkom jasné, že ide o to, že v niektorých členských krajinách nemôžeme využiť výhody z vnútorného trhu. Pozrime sa, ako dlho e, to bude trvať, kým zle implementujeme e, smernicu o službách, ďalej patenty a je tu ešte ďalej množstvo príkladov, takže veľmi som podporil iniciatívy e, predsedov e, Barosa i Van Rompuy e, odkloniť sa od toho obviňovania, ktoré krajiny neimplementujú, ktoré nepostupujú. Chceme využiť proste plný potenciál a prvé výsledky určite uvidíte už v júni tohoto roku. My v komisii teraz sme do veľkej miery pripravení e, byť konkrétnejší, presnejší, pokiaľ ide o krajiny, ktoré demonstrujú e, najväčšie medzery v transpozícii či implementácii. Pokiaľ ide o kvalitu legislatívy a dopadové štúdie, snažíme sa zlepšiť e, kvalitu a myslím si, že to dobre prac funguje aj tak, avšak som si plne vedomý, že tu nie je nejaká ideálna situácia, že by sme potrebovali potrebovať permanentne in, zahrnúť čo najmodernejšie metódy a chceme byť čo najtransparentnejší v týchto konkrétnych aspektoch. V každom návrhu e, legislatívy No, e, sa snažíme, aby e, bol sprevádzaný aj dopadovými odhadmi. My sa snažíme e, o to, aby neboli pridlhé. Tieto dopadové štúdie sú niekedy veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Mali by to byť len také sumáre, ktoré nebudú presahovať 10 verzií, budú disponibilné vo všetkých jazykov. Takýmto spôsobom sa snažíme zdieľať závery dopadových štúdií s Európskym parlamentom i národnými parlamentmi. Snažíme sa do veľkej miery vítať skutočnosť, že tiež vy ste si rozvinuli kapacity dopadových štúdií, pretože jeden z tých chýbajúcich aspektov bol ten, že tieto posudzovania dopadov môžeme robiť naprieč komisiou, nie však naprieč všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré prichádzajú z Rady či Európskeho parlamentu túto novú schopnosť Európskeho parlamentu vítame a bola by teda naozaj nápomocná v tomto ohľade. Chcem poďakovať pani Lichtenberger za jej komentáre týkajúce sa zamestnancov. E, je to otázka pre členské krajiny veľmi zložitá a neľahká. 94 e, rozpočtu e, sa vracia k členským krajinám prostredníctvom rôznych programov a menej než 6 e, smeruje k administratíve. Nemôžete jednoducho získať miliardy z takéhoto malého e, rozpočtu a nemôžete vyťahnuť viac, než som navrhol, pretože by tu boli veľké obavy, že sa to odrazí na schopnosti EÚ um, e, najímať najlepších ľudí, aby pracovali pre európske inštitúcie. A takých potrebujeme, pretože naša administratíva je veľmi malá používam argument, že ak sa pozrieme na veľkosť komisie, je to, len, je to v podstate trikrát menšie než jedno e, ministerstvo e, v Spojenom kráľovstve, kde pracuje údajne 99 tisíc ľudí pre jedno, pre jedno, jedno ministerstvo. My máme 23 jazykov, toľko služieb, komunikujeme vo veľmi e, multikultúrnom prostredí a Dúfam, že teda tento argument v konečnom dôsledku pretrvá, pretože každý sa zhoduje na tom, tiež členské krajiny, že potrebujeme dobrú administratívu, najlepších ľudí a že potrebujeme, aby pracovali pre inštitúcie EÚ. Jedno upresnenie. E, e pr- pracovný poriadok sa bude implementovať, aj keď sa do konca roka nedohodneme na návrhu komisie, čo, e, čo však sa neodsúhlasí, je platová metóda. Ak, sa, e, ak nebude táto metóda, tak tu nebude ten, špec, ten, e, ten špeciálny poplatok, tých 5 Je tu motivácia pre členské krajiny, aby sme našli dohodu a aby sme sa vyhli zložitým diskusiám, ktoré by sa mohli objaviť na začiatku budúceho roka. A dúfam, že argumenty komisie, že potrebujeme e, pra, e, pracovný poriadok, pra, e, odmeňovaciu platovú metódu, sú súčasťou tohoto veľkého argumentovania, že potrebujeme pred koncom roka dohodu na viacročných finančných výhľadoch, pretože potom máme už len rok na ďalšie následné legislatívne kroky, ktoré umožnia od 1. januára 2014 uviezť do života novú finančnú dohodu. Potrebujeme tiež politickú vôľu, politickú rozhodnosť zo strany rady, aby sme sa v podstate dostali k výsledkom a aby sme mali dobrú dohodu. Pokiaľ ide o zloženie skupín zainteresovaných, dúfam, že všetci sa zhodujeme v tom, že potrebujeme vyvážené zastúpenie zainteresovaných. Samozrejme, že v závislosti od toho, o, o akej skupine hovoríte, vždy sa niekto cíti, že je nedostatočne zastúpený a viní iných z prílišného zastúpenia. No, treba teda nájsť čo najlepšiu rovnováhu, pretože iba v takom prípade z toho vzídu vyvážené výsledky. Teraz for e, zainteresovaní máme dobré skúsenosti so zapojením občanov národných parlamentov v tomto procese a, a budeme naďalej používať tieto nástroje takisto. Máme dlhodobý dialog s pani Lichtenberge o tom, ako e, e, hovoriť o právach občanov, pokiaľ ide o porušenia práva. A tu by sme maximálnou možnou mierou chceli v zmysle obmedzení, ktoré máme e, zo súdneho dvora konať. My sa snažíme hovoriť častejšie s občanmi, informujeme ich o e, registrácii sťažnosti, hovoríme im, e, informujeme ich o každom závažnom kroku a samozrejme od chvíle, kedy sa takéto stanovisko publikuje, informujeme tiež médiá, a tiež poskytujeme možnosť takú, že ak sú tu preťahované e, odročenia pre e, stretnutia e, so zainteresovanými občanmi, je treba naozaj ich informovať o tom, ako tento proces napreduje. Viacerí poslanci hovorili o administratívnej legislatíve, pán Gargani, pán Karim a pán Bellinger a pani Tain. A tu je môj názor taký, že to, čo by mohlo byť riadiacím princípom, je to, že by sme sa pozerali na najlepšie riešenie, najlepšiu metódu, na najlepší prístup, ktorý by mal byť taký efektívny, ako sa len dá. Pretože naša všeobecná efektívnosť by mala byť riadiacím princípom pre všetkých. My všetci celkom pozorne sledujeme prácu v našej skupine a zdá sa nám niekedy, že závery sú niekedy abstraktné, pokiaľ ide o konkrétne návrhy, pretože sú založené do veľkej miery na ideálnej situácii, e, keby sme mali ideálne zákony. A keď sa pozrieme na konkrétne problémy, tak špecifickými nástrojmi dosiahneme lepšie výsledky. Napriek tomuto všetkému, čo by som chcel zdôrazniť, je to, že sa sme pripravení s vami, s vami e, úzko spolupracovať a pozerať sa na to, či je vlastne tu potreba e, hľadať e, nové administratívne riešenia. Nezdielame tento názor, ale neuzatvárame ešte dvere a budeme s vami tento problém študovať a budeme sa snažiť eh, nájsť čo najefektívnejšie postupy. Súhlasím s pánom Garganim a Berlingerom, pokiaľ ide o skutočnosť, že by sme si mali eh, viac trúfať. Viacerí účastníci ste sa zúčastnili eh, diskusii k Lisabonskej zmluve, k ústavnej zmluve. Viete, že to budú úsilia dosiahnuť viac. Lisabonská zmluva bola akýmsi limitom a za minulé roky určite sme videli to, že finančné trhy tlačili európsku integráciu oveľa rýchlejšie, než by si kto bol pred dvoma rokmi e, predstavil. My v komisii sme mali jasný e, pocit, že sme ekonomickou vládou e, Európskej únie. A dokumenty, ktoré sme dnes prijali, sú celkom jasné E, nielen e, prehľadom o názoroch komisie, čo by mali byť riadiace princípy lepšieho ekonomického riadenia v každej členskej krajine, ale čo by sme my mali robiť na európskej úrovni. Nájdete tu tiež veľmi, dôležité, veľmi dôležitú súčasť, ktorá sa e, týka vízie, ako chceme dovršiť EÚ, ako chceme dovršiť ekonomickú a monetárnu úniu. A uvidíte tu, že že vychádzame z nového ekonomického riadenia, ktoré sme spolu prijali, ktoré nám dáva veľmi operatívnu nástroje vo forme e, six packov a teraz diskutovaného dvojbalíčka. Sú to nové, nové stavebné kamene, ktoré sa budú v júni na rade aj diskutovať na samite. Ide o bankovú úniu, európsku, e, európske depozitné záruky. Musíme naozaj pokračovať k diskusii o európskych e, bondoch, o eurobondoch. Máme tu e, názorové rozdiely, pokiaľ ide o to, či by sme mali byť e, východiskom, či by toto mali byť z východiskový alebo záverečný. Ne, hovoríme však, že by sme ich nepotrebovali. Potrebujeme totiž takýto nástroj k našej dispozícii. Takže nie je to otázka či, ale otázka kedy. A preto si myslím, že potrebujeme politické diskusie o tom, ako sa posunúť vpred, ako reagovať na terejšiu situáciu a zraniteľnosť, ktorú sme diskutovali tým, že vytvoríme ekonomickú monetárnu úniu a vytvoríme silnú politickú úniu. Ehm, ak vám chcem eh, vysvetliť alebo reagovať na žltú kartu, No už musím povedať, že tu musíme byť veľmi e, jednoznačný. Sme tu na legislatívnej pôde. Musíme e, veľmi pozorne vnímať legislatívne dohody. A to, čo robíme dnes, je to, že sa rozhodujeme o uznaní toho, že žltá karta e, sa Európskej komisii ukázala. Mali sme 19 hlasovaní z e, národných parlamentov, z komôr národných parlamentov a hranica pre spustenie e, kar, žltej karty sa dosiah, dos, e, dosiahla. Máme teraz tri možnosti, čo robiť, čo opätovne vychádza zo zmluv. Môžeme vysvetľovať, môžeme pozmeňovať a môžeme stiahnuť. Ak sa, pozrieme na, ak sa zabudneme na detailnú analýzu, aké sú hlavné body kritiky, aké sú hlavné body e, pre národné parlamenty. Po tom, čo dokončíme analýzu e, z národných parlamentov, potom budeme rozhodovať, aký je, aké budú ďalšie kroky. Určite nebudeme čakať e, roky. Veľmi si uvedomujem skutočnosť, že to je vec veľmi dôležitá, že poprvýkrát kontrolný subsidiárny mechanizmus fungoval, zafungoval a že bude tu veľmi konkrétna reakcia, odpoveď tak, že žltá karta e, sa bude veľmi skoro reagovať. Pokiaľ ide o, o otázku pána Zvievku, veľmi správne veci chápe. Národné parlamenty sú čoraz aktívnejšie v e, európskych otázkach. To ma teší, pretože vďaka politickému dialogu máme E, kontakt s národnými parlamentami, viac než 2000 reakcií a tieto mechanizmy nám ukazujú, že sme kde si na hranici 160-170 stanovisek. Toto je oveľa bližšie stále k národným parlamentom a myslím si, že toto je veľmi vítané. Vítaný vývoj, pretože potrebujeme národné parlamenty, aby si oveľa viac uvedomovali vývoj v Európe aby Euró- voľby do Európskeho parlamentu nevychádzali z národných, ale z európskych tém a úzšie zapájanie národných parlamentov do e, rozhodovania na pôde EÚ. To pomôže aj transpozícii e, práva. E, lepšie pochopíme právo a nebudeme sa musieť poberať tou cestou toho tzv. pozlacovania. Pán Gargani E, keď som odpovedal na ekonomické riadenie, tak som myslím zodpovedal aj vašu otázku. Ďakujem pán predseda. Ďakujeme pánu podpredsedovi komisie. Bola to myslím veľmi intenzívna a veľmi nápomocná diskusia. Uvidíme sa potom určite pri ďalšej možnosti v budúcich mesiacoch. Budeme môcť rokovať a pozrieme sa, kam sme sa dostali. Teraz pokračujeme v našom programe. Dostávame sa k bohu bodu 14, kde mám procedurálny návrh. Ide o diskusiu k akte, kde budeme zajtra hlasovať. V mojej skupine e, vzýšla e, prozba, aby zo strany skupín boli možné stanoviska. Môj návrh je, aby sme zajtra prišli s týmito stanoviskami pri hlasovaní. To by dávalo väčší zmysel, že teda nie dnes. A tým pádom si ušetríme dnes E, rozpravu zajtra. Každá frakcia príde so stanoviskom a potom budeme hlasovať. E, súhlasíte? Pani kolegyňa Wikström. Myslím si, že vždy je dobrou myšlienkou, keď sa riadíme našim programom. To je podľa mňa dobrý základný princíp pre každé stretnutie, ktoré sa zorganizuje a dnes máme stanovený tento čas. Konec koncov je to aj pre e, verejnosť, je to web streamované a môže byť tu ľudia, ktorí to počúvajú. Takže ja si myslím, že mali by sme robiť to, čo máme na program. Bolo by dobré sa krátko k tomu vyjadriť, je to dôležitá otázka. Je to však na programe zajtra a keď zajtra budeme hlasovať bez stanoviska, tak neviem, či e, e, ten feedback bude lepší. Mne je to jedno, keď chcete dnes e, prísť s tým vyhlásením, ja s tým problém nemám. Som v tomto otvorený. Tak by som potom navrhol pani Wikström, máte slovo. I find it important to do so because... Bolo to pre mňa dôležité, pretože ma oslovili kolegovia z viacerých politických rodín, pokiaľ ide E, o udalosti od minulého stretnutia a nie je mi jasné, či budeme v tom tu zajtra prítomní. Takže, milí predseda, milí kolegovia, liberáli v tomto parlamente už prezentovali stanovisko k akte pred nejakým časom na tlačovke v tomto parlamente s predsedom našej skupiny e, pánom Verhofstadtom, takisto naši tieňoví správodajci e, v daných výboroch. Naše stanovisko je veľmi jasné a veľmi jednoduché sme presvedčení, že je potrebné chrániť e, duševné vlastníctvo v 21. storočí. Toto je pre nás kľúčové, sme veľmi oddaní tejto myšlienke, e, predovšetkým vzhľadom na to, v akej digitálnej dobe žijeme. Musíme to robiť na úrovni medzinárodnej, ale dospeli sme k záveru, že akta nie je správnym nástrojom na použitie, pretože nebude chrániť e, intelektuálne vlastníctvo dostatočne. Je jasné, že spôsob, akým bolo vyjednané toto, e, e, táto dohoda, nepomáha vytvoreniu dôvery medzi občanmi a naprieč členskými krajinami. Pokiaľ ide o ciele a nástroje, ako sa tam dostať, je našim názorom to, že je tu nedostatok transparentnosti v rokovaniach pre občanov v kombinácii s nedostatočnými zárukami na ochranu základných práv. To všetko vytvorilo situáciu, v ktorej sa nachádzame. A je mi to veľmi ľúto. Liberáli v tomto výbore budú hlasovať proti súhlasu s touto zmluvou. Chcem tiež povedať eh, jasne jednu vec hlasovanie proti nebude hlasovaním proti potrebe chrániť e, duševné vlastníctvo. Je to hlasovanie e, e, nepodskytnúť súhlas s týmto, tejto konkrétnej dohode a dúfame, že práca na sústave sektorálnych dohôd sa musí, mala by sa začať čo najskôr. Nie sme naivní, pokiaľ ide o výzvy, ktoré sa s tým spájajú Veríme však, že je to jediná možná cesta vpred z tejto problematickej situácie. Takže nie bude náš hlas so, e, s touto dohodou a potrebujeme nový prístup pre budúce dni. A zo pár rýchlych slov, e, pokiaľ ide našemu, naše posledné stretnutie, kde sme podporili odročenie hlasovania k tejto téme. A o ktoré e, žiadali kolegovia z EPP. Viem, že e, medzi niektorými kolegami je očividne zmetok, pokiaľ ide o to, prečo by ja a ALDE sme podporili toto odročenie. Pre mňa to bolo veľmi jednoduché. V rámci duchu dobrej spolupráce medzi e, politickými rodinami a keďže viacerí kolegovia si žiadali trochu viac času na revidovanie nových informácií, hlavne pokiaľ ide o publikovanú EDPS. Chcem byť veľmi štedrá v tomto zmysle, keďže odročenie nemalo dopad na harmonogram v gestorskom výbore. Nevidela som dôvod na dodatočný čas na analýzu a strávenie celej veci. Pozícia ALDE bola jasná už v našom poslednom stretnutí a nezmenila sa odvtedy. Toto je, pán predseda, stanovisko, ktorým som, ktoré som chcela predložiť so všetkými, všetkým tým otáznikom, ktoré by mohli mať kolegovia. Ďakujem pekne, chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť na ten list, kde nám komisár de Hucht poslal odpoveď a teraz kolega Engström. Thank you. Uh... Ďakujem. Nie je žiadnym tajomstvom, že tak strana Pirátov, ako aj Zelení sú proti tejto dohode. Je to zlá myšlienka z viacerých dôvodov, vrátane tých, o ktoré hovorila kolegyňa Wikström. A sú tam aj ďalšie dôvody. Chcel by som diskutovať o tomto stanovisku. Aby sme lebo my ho musíme zajtra prijať. Rozliční špecializovaní právnici a ďalší to kritizovali a boli vyjadrené isté pochybnosti o kompatibilite tejto dohody so základnými právami. Ochran, napríklad e, ochranca údajov sa ukázala veľmi kriticky a dokonca aj samotná komisia lebo nakoniec sa rozhodlo, že e, požiadame preskúmanie e, tohto kroku a možno, že neskôr teda sa, sa, sa k tomu dostane aj súdny dvor a sformuluje svoje stanovisko, ale my už môžeme odmietnúť schválenie e, tejto dohody, aj keď už bolo povedané, že z odborného hľadiska sú tam veci legálne, ale keby sme sa pozreli na stanovisko CGE, tak by to bolo veľmi zlý signál, ktorý by sme vyslali. Ak výbor pre právne záležitosti e, sa nazdáva, že jednoducho je zbytočné očakávať na toto stanovisko a že chce vlastne po, naďalej pokračovať bez toho, aby poča- vyčkala na stanovisko CGI, tak je to čudné. Ja by som chcel požiadať, aj, aby sme všetci sa zachovali rovnako jednotne. Ďakujem, pán Berlinger. V mene socialistickej skupiny, a teda socialistov a demokratov, som sa už k týmto aspektom vyjadril. Komisia pozná eh, a aj výbor pozná orientáciu mojej politickej skupiny. Napriek tomu chcem niektoré pojmy zopakovať. Pokiaľ ide o, o vlastne predhovor, moja skupina E, mm, už len kvôli svojej histórii a povahe e, chce chrániť prácu, nech je to už akéhokoľvek typu práca a preto nám je veľmi drahá myšlienka spravodlivého odmeňovania tých, ktorí pracujú. A máme špecifický záujem, lebo to je súčasťou európskej geopolitiky. My chceme takisto chrániť intelektuálnu prácu medzi iným. A po, aké stanovisko zaujať k politike ako k našej alebo ku kreatívnej práci? Ja si myslím, že e, táto správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať, nezohľadne všetky aspekty dnes. V dnešnom svete s internetom, s rôznymi sieťami e, sa pracovné vzťahy e, veľmi hlboko zmenili ale vzťah medzi, ako by som to povedal, to nie je presný termín, ale vzťah medzi spotrebiteľom a výrobcom sa zmenil. A predovšetkým boli vytvorené nové podmienky. To sú až také revolučné podmienky, pokiaľ ide o prístup ku kultúre a k umeniu. A pred 20, 30 alebo 50 rokmi si to ani nedokázali predstaviť. A nie je to len jednoduché právo na kultúru, ktoré dnes už existuje, ale je súvisí to aj s rozvojom občianstva a keď sa tieto dve veci spoja, tak tu vznikne niečo nové, vzhľadom na čo kultúra a právo na intelektuálne vlastníctvo, ktoré sa tvorilo niekoľko storočí a postupne sa zdokonaľovalo, e, za posledné roky veľmi zostárlo. Pojem autorských práv zostarol. Ja nedokážem pochopiť, že prístup k problému e, práva na intelektuálske vlastníctvo dnes už nemôže byť to isté, ako je e, to kodifikované vo viacerých legislatívach. A to práve vďaka tejto novej situácii. Ešte keď tu pridáme problém odvahy, tak dostaneme sa do slepej uličky. Keď sa proti sebe postavia dve E, dva majetky, ktoré vlastne nie sú kompatibilné, tak je potrebné nájsť niečo, čo by ich e, vyvážilo, vyrovnovážilo. A takto otázka akta nie je právnou otázkou. To nie je otázka, ktorá sa týka náležitosti alebo nenáležitosti E, spôsobu, ako bola táto medzinárodná dohoda vypracovaná. To je extrémne politická otázka, lebo aktéry e, vo svete vyvolali obrovskú reakciu verejnosti, ktorá išla ešte ďalej za podstatu problému a táto verejnosť vyjadrila e, hlboké znepokojenie. Boli tu samozrejme isté zmetky a miešanie pojmov, ale aj napriek tomu tu vznikol reálny problém a preto e, ale musíme si napriek tomu uvedomiť, že to bola veľmi veľká reakcia vo všetkých krajinách, vo všetkých politických e, spektrách, či už v Európe, v Amerike, v Ázii. Čo, čo tieto emócie znamenajú? Sú podložené alebo nie? Oni vlastne predstavujú znepokojenie nad revolúciou, ktorú priniesol internet, lebo E, e, my, parlament, nie sme e, judikatúrny orgán, my sme politický orgán a my nemôžeme vynášať súdy, my musíme vziať do úvahy túto politickú realitu. Takže akta bola veľkým politickým omylom. A ak nejaký politický čin alebo skutok je považovaný za omyl, ako už bolo povedané, e, míliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle je diabolské. My sme, my chceme pokračovať v tradičnom modeli ochrany autorských práv a nie, nechceme, aby e, intelektuálne vlastníctvo sa prispôsobovalo novým ekonomickým modelom a aby nesledovalo čiste len právne aspekty. A tento fenomén je to taký veľmi špecifický, unikátny fenomén. Vlastne podporuje piráctvo. a ja chcem poblahoželať Kristiánovi, pretože som videl, ako sa situácia vyvíja. On v Nemecku v posledných voľbách mal úspech, ale toto všetko to je realita, nie je to predstavivosť. Takže myslím si, že toto je ten najvýznamnejší prvok zo všetkých. Pán Guerrero a potom pani, a pani Galo. Vážený pán predseda, ja sa nechcem vrácať k podstate problému akta. Už som o tom veľa hovorila, veľa som za ňu e, lobovala, e, snažila som sa ľudí presvedčiť, teda otázka je pre mňa už uzavretá, ale chcem odpovedať kolegovi Angstromovi na jednu konkrétnu vec. Ak sa má porota vyjadriť, ak má vyjadriť isté stanovisko dnes, tak je to len preto, že spravodajca INTA, ktorý je socialistom, odmietol počkať na stanovisko súdneho dvora. Takže to nie sme my, kto rozhodne. A čo je naozaj kuriózne v tom e, zdôvodňovaní e, kolegu Angstroma, tak je, že on hovorí, že v každom prípade nikto to nebude brať do úvahy. Takže treba si položiť otázku, či máme čakať, alebo či nebudeme čakať, keď aj tak nikto to nebude brať do úvahy. My nemáme aj tak inú možnosť, ako dať stanovisko. Malo by to byť pozitívne stanovisko. Ja som predložila právne stanovisko, ja som už pred mesiacmi pochopila, že už sa nepohybujeme v právnej oblasti. Sme v politike, v emóciách a tam proti strachu sa nedá urobiť nič. Ja som presvedčená, že naši starí rodičia, prastarí rodičia, keď e, videli prvé lietadla lietať, mali strach a proti strachu sa nedá povedať nič. Ja som pripravila právne stanovisko a prosím vás, aby ste zajtra zaň hlasovali na základe rozumu a podľa možnosti nie s príliš veľkým množstvom emócií. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani kolegyňa Göring. Ďakujem. Ja by som sa chcela pani Galo poďakovať za odvedenú prácu, pretože je to veľmi dôkladná práca a, a je to aj dosť odvážne, pretože verejná mienka je celkom jednoznačne proti akte. A preto je dôležité, e, aby ten, kto to bude brániť, bol odvážny. A chcela by som ešte doplniť zo pár otázok, ktoré tu nezazneli. Je pravdou, že pán Galer chce slúbil, že odošle dokument akta Európskemu súdnemu dvoru, ale on to neurobil. My sme vtedy spolu debatovali, že či počkáme alebo nepočkáme. To bolo vo februári. A potom prešiel marec, apríl. A my sme sa pýtali, naozaj to bude odoslané na súd a rozhodli sme sa a debatovali sme, či budeme alebo nebudeme čakať. Dohodli sme sa, že nie. A až v máji pred 14 dňami prišla otázka z komisie do Európskeho súdneho, na Európsky súdny dvor. Takže taká to bola skutočná postupnosť našich krokov holandský parlament, aktu jednoducho zamietol, to je prvý signatár, ktorý to nechce. Aj to treba zohľadniť. Ďalej, poľský premiér Donald Tusk, ktorý počas šiestich mesiacov minulého roku predsedal Rade Európskej únie, ktorá aktu dopracovávala. a teda mm, dostala ju do takej podoby, že bola nakoniec podpísaná koncom minulého roku. No a poľský premiér Donald Tusk, ktorý predsedal zasadnutiam Rady o akte, teraz vyzval, aby sme to nepodpísali. A vyzval tak spolu so svojou politickou skupinou. Je tu teda príliš veľa faktov, ktoré poukazujú na to, že v tej dohote zostáva ešte príliš veľa nezodpovedaných otázok a keď je tomu tak, tak potom ten zákon nie je dobrý. Ja som teda za to, aby sme v tejto podobe aktu zamietli, ale s tým, že k otázke pirátstva sa ešte vrátime, a to takým spôsobom, ktorý bude jasný a priehľadný, a že budeme rozlišovať medzi pravými hodnotami, pravým tovarom a nepravým, teda e, u, pirátským tovarom. Ďakujem, e, pán predseda. Ja veľmi dobre poznám e, mojich ľudí, zúčastnil som sa hlasovania a vlastne Martin bol spravodajcom v parlamente, v hemicykle je to náš priateľ. A preto ja som teraz e, po mojej e, mozgovej príhode trošku v inej pozícii, ale chápem postoj mojej politickej skupiny, že nemôžno túto otázku manicheisticky rozdeliť na áno alebo nie. Ja chápem pozíciu mojich kolegov, a hlboko obdivujem Luigiho Berlinguera, Lídiu alebo kolegyňu Kastexovu. Neviem, či sa vyjadri, ale ja e, poznám jej stanovisko, poznám všetkých, ale o 20 minút. Teraz je, e, teraz je 16.40 a presne o 5. ako v prípade Koridy, Madrid predloží knihu, ktorú Pavlo Sanchez e, predstavím. Sú tam iba štyri kapitoly. A jedna z týchto kapitol, a, ktorá obsahuje 25 knihy, je venovaná podporeniu akty a e, podpore ochrany autorských práv. A toto sú hesta, hes, e, gesta, ktoré my politici musíme v tomto globálnom svete mať, aby sme podporili autorov a my podporujeme takisto aj odvahu nezávisle od politických názorov. E, podporujeme odvahu pani Galo pri obrane tejto dohody. Toto nie je vlastníctvo žiadnej strany, žiadnej politickej myšlienky. Je to vlastníctvo zdravého rozumu a je to víťazstvo rozumu nad citmi treba brániť autorov. Samozrejme, ja, ako si už určite viete, predstaviť som v istej dileme, e, ktorú už mnohí klasici e, európsky už e, vlastne pred ňou stáli a zajtra budem pre touto dilemou stáť a budeme musieť vyriešiť. Ale prosím vás o jedno. Môžem žiadať, aby moja strana bola neutrálna, aby sa zdržala ale nemôžem byť proti akta, pretože som presvedčený, že je nevyhnutné brániť autorov. A už nastal čas, ten kľúčový čas, či už z globálneho hľadiska alebo internet, nastal okamih autorov, e, obetí a nastal čas pre myšlienky a inteligenciu, Okamih, keď Európa sa má odlíšiť od ostatného sveta nie len vytváraním pracovných miest, ale aj intelektuálnou tvorbou, lebo to je dôvodom našej existencie, našej aktivity v Európskom parlamente, kde sa rodí jedna identita, e, vzhľadom na e, vynárajúce sa krajiny, ktoré sú našou veľkou konkurenciou. Tento boj za aktu bude tvrdý, ale je potrebný. Ja som v mojej politickej e, strane využil niekoľko príležitostí a napriek rôznym diskrepanciám 50 rokov som v politike a hlasoval som napríklad aj v iných prípadoch proti e, mojej politickej skupine, lebo som bránil španielský jazyk. Ako môžem nebrániť španielský jazyk? A prosím vás, my, lingvisti, musíme, my, kto sme autori, tvo, tvoriví ľudia, musíme brániť autorov. A ja som bránil môj jazyk pred mojou stranou a išiel som proti mojej strane. A teraz cítim dilemu, ale politicky e, zaujmem stanovisko. Nemôžem byť za moju stranu, a proti môjmu rodnému jazyku. Ja viem, že v akte je veľa problémov. Ja viem, že je tam veľa problémov, ale my musíme veriť a dôverovať Európskej komisii a musíme veriť, že oni budú hľadať to najlepšie pre e, takéto naliehavé situácie. A toto je naliehavá situácia, dámy a páni. Toto je totálne naliehavá situácia, pretože Autorské práva sú v kríze a je potrebné, aby nás parlament a politici boli konzekventní aj voči našim tvorcom. A ja, nech ma to stojí, čo ma to stojí, som za aktu, za autorov a za, za, stojím za pani Gala, to je všetko. Herr Kollege Messerschmidt, vielen Dank. Thank you, Chair, and thank you for granting me the floor. This is my first time taking the floor here in the... In... Ďakujem pekne za slovo, tým poskytli. Chcel by som povedať, že mám pocit, ako keby som to zažil niečo mimoriadne, lebo zdá sa, že to, toľko ľudí, ktorí kladú toľko otázok, bolo možné to zodpovedať. Koniec koncov zaoberal si tým e, Európsky súdny dvor a bolo možné E, zodpovedať to rýchlo a nemrhať čas. Myslím si, že táto téma je dosť komplexná a nestačí tu iba používať heroickú retoriku. Myslím si, že my všetci držíme našim medzinárodným partnerom, aby sa zodpovedali tieto otázky a nestačí iba tu váhať. Jediný argument, preto, aby sa to neodložilo, sa týka toho, že by to vyslalo signál ku všetkým tým krajinám, že vlastne neveríme o využívaní týchto práv. Na druhej strane vieme, že viaceré členské štáty už teraz vlastne pozastavili ratifikáciu u seba doma, takže vlastne ak zajtra Európsky parlament rozhodne e, to celé pozastaviť, odložiť to z akokoľvek dôvodu, Európsky parlament vlastne nemôže vyslať žiadny iný signál ako ďalšie mnohé členské štáty. Dobre, má to aj ďalšie aspekty, aj ústavné. Musia sa na to zhodnúť e, členské štáty spolu s Európskou úniou, tak 28 ratifikácií tam musí byť. Takže ak sa to odloží, to nezmení aj tak celú vec, lebo vlastne aj tak musíme čakať na to, e, ako rozhodnú členské štáty. No to znamená, že bez ohľadu na moju slabú výročnosť v porovnaní s kolegom. Myslím si, že bolo by rozumné asi počkať na to, aby experti, sudcovia to posúdili, aby posúdili primernosť a tak ďalej. Okrem toho ide dôležité sa zaberať tým, akých práv by sa to dotýkalo, akým spôsobom, aby sme sa unáhlili, dostali by sme sa vlastne do situácie, kde tu sa dvala na pani Gala, vlastne by sme nevedeli presne, kde sa nachádzame, takže dôležité je mať posúdenie a informácie o tom, čo nás očakáva, takže vlastne naša politická skupina zajtra bude hlasovať proti. Ďakujem pekne, dovolte, aby som k tomu povedal niečo osobné, nie len ako predseda, ale ako aj člen tohoto výboru. Myslím si, že toto nie je vôbec význa hodina politiky, ako sa pristupuje k tomuto problému. Musíme o tom hovoriť otvorene. To všetko, čo sa hovorí o akta, sa vlastne nenachádza v tom texte akty. Ja som mal tú skúsenosť, že keď sa začala celá tá diskusia, že pozrel som sa do Google, takže povedal som sa, že najprv si niečo o tom pozriem a vtedy vlastne akta bola na prvej stránke Google a keď ste si pozreli potom to, čo poslala rada a komisia, Človek si to musel prečítať, bolo to asi 50 článkov, ak sa nemýlim. Toľko tam bolo možné nájsť. Prečasom je to tak, že ak dáte do Google aktu, tak text akty nájdete niekde úplne, úplne ďaleko, možno nejaké 8., 12. strane a tak ďalej. Predtým to bolo na prvej strane. Nájdete iba komentáre k akta. Ten problém tej diskusie o akte sa týka toho, že nehovorí sa o obsahu, ale o komentároch, ku komentárom. To je podľa môjho názoru ten rozhodajúci problém. Myslím si, že nedáva veľký zmysel nejako veľa o tom diskutovať, lebo z dôvodu nešikovného správania a postupu komisie a to rozhodnutie sa to má predložiť súdu, považujem za zásadnú chybu. Ak nejaká inštitúcia rokuje takýmto spôsobom, ak to vyjedná, tak musí byť sama o tom presvedčená ak si to preverí, že je to podľa jej názoru zlučiteľné základnými právami. Ak napriek tomu to chce ešte, pred, ešte predložiť súdu, tak to vlastne vyvoláva dojem, ako keby niečo v súvislosti s tým textom nebolo v poriadku. A e, tu ide o to, aby sme jednoducho si to uvedomili, aká je situácia. Zdá sa, že je, to, je tá situácia dosť zložitá, vlastne už mesiace som vystupoval na jednotlivých rozličných kongresoch, hovoril som o tom, že akta je dobrá a preto ja teraz nezmením svoj názor, nepoviem, že akta je zlá. Preto budem hlasovať tak, ako budem hlasovať. A čo sa týka medzinárodnej dohody, keď sa vyjednáva neverejne, a hovorí sa o tom, že je to normálne, musíme si uvedomiť, že aká je situácia. O medzinárodných dohodách sa nerokuje nikdy otvorene, a jednoducho tak, to už je storočia a týka sa to aj akty. To je iba osobný komentár. Čo sa týka samotného postupu zajtra, budeme hlasovať o správe GALO v zmysle rokovacieho poriadku. Táto e, ten postup vychádza z koncenzuálneho rozhodnutia. Ak teda zajtra správa nebude podporená väčšinou, je úplne jasné a logicky vyplýva z toho, že sa to považuje za odmietnutie akty. To znamená, že koncenzus nie je dosiahnutý a sekretariát potom bude musieť zmeniť to odvodnie, ktoré je teraz za aktu na e, odvodnie proti aktu a to potom pošleme gestorskému výboru. To je iba komentár z hľadiska postupu a hlasovania zajtra. Dobre, ešte sa k tomu niekto hlási, zdá sa, že nie. Myslím si, že to môžeme uzavrieť. Ešte kolega Mesároš. Köszönöm, elnök úr. Kollégák hozzászólása engem is. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol vlastne mm, podporím tomu, aby som vystúpil, lebo som si vypočul, čo hovorili kolegovia. Chcel by som povedať následovné. Pre niekoľkými týždňami som bol v rámci delegácie e, na Novom Zélande. Hovoríme o tom, že akta bola akceptovaná a ja som si vážený kolega, vypočul vaše argumenty, ale popri tých politických argumentoch som si vlastne nepočul nič zásadné. Na Novom Zélande boli šokovaní, ako je možné, že Európska únia, ktorá podpísala najprv tú dohodu, vlastne tak povedať, ako keby sa chcela vyhnúť tým povinnostiam, ktoré má. Ak ďalších 10 signatárov akty budú spolupracovať a Európska únia ostane mimo toho celého procesu, nebude to dobre pôsobiť. Musíme si uvedomiť, že sme inovatívnou spoločnosťou. Naša najväčšia moc spočíva v duševnom vlastníctve, ktoré musí byť chránené práve teraz, keď je tu tá jedinečná príležitosť to vykonať. Jednoducho Nerobme to, neurobme to možno preto, lebo tu máme strach z určitých spoločenských skupín je tu takáto obava. Myslím si, že je to v zásade nesprávne a tým pádom vlastne poskytujeme podporu iba stranám Pirátov. Ak tá musí byť podpísaná a musí sa to ukončiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sme viedli o tomto diskusiu. Dobre, neuškodí to celé veci. Zajtra budeme hlasovať, tým pádom už zajtra nemusíme k tomu mať žiadne diskusie. Ostávame sa k ďalšom bodu, body 15 a 16. Myslím si, že môžeme to No, môžeme to jednotne riešiť. A ešte kolega Mesároš, nech sa páči. Csak egy ügyrendi kérdést szeretnék föltenni. Prepačte, pán predseda, jedna otázka k programu. Dnes do obeda sme vlastne nestihli prediskutovať body 8, 9, 10, 11 a sú to vlastne tie isté body, ktoré boli vynechané už aj v minulosti. A chcem sa spýtať, čo potom s týmito bodmi, lebo zajtra nebudem prítomný. Uh, Áno, môžeme to prediskutovať po bode 17, ten tie vaše body 9 a 10, ak súhlasíte. Bitte. Kolegyňa Tajn. Ja, wir hatten ja hier schon, schon eine Aussprache. Ďakujem pekne, mali sme už diskusiu v minulosti. Teraz ide o to, aby sme sa oberali pozmeňujúcimi návrhmi. Ja som dostal troch kolegov pozmeňujúce návrhy. Bol to pán Paxas, ktorý nie je členom nášho výboru predložilo viaceré pozmeňujúce návrhy, potom pán Bodu a pani Regner. Chcela by som na tomto mieste sa obmedziť na pozmeňujúce návrhy, ktoré považujem za trošku také problematickejšie. Začnem smernicou, ktorá sa týka tých sankcií, právne sankcií. Väčšinu návrhov pána Bodu dokážem podporiť, tu ide o to, ako ten spôsob, ako rozhoduje Európsky súdny dvor, je tu snaha to zoslabiť. No a trošku mám problémy s tými dvomi návrhmi, pani Regner, kde ide o to, že tá skutková podstata trestného činu sa rozširuje o hrubé zanedbanie. V nemeckom práve e, takéto niečo nie je možné. Je to iba narušovanie verejného poriadku. Samozrejme je možné o tom diskutovať, že, že teda v Nemčine, teda v rakúskej Nemčine a v nemeckej Nemčine máme rozličnú terminológiu, takže v Štrasburgu budeme mať také tieňové stretnutie, dovtedy zistím, ako je to riešené v rakúskom práve. Ak by to bolo tak, ako je to v nemeckom práve, tak by to bolo vlastne zavedenie porušovania verejného poriadku a to vlastne doteraz nikto nepodporoval, ani komisia, ani členské štáty. A v rámci rozpravy na výbore by to nebolo prezentované takýmto spôsobom, ale myslím si, že môžeme o tom hovoriť na tom tieňovom stretnutí. Čo sa týka samotného nariadenia, bolo predložených 32 pozmeňujúcich návrhov Chcela by som z formálneho hľadiska poukázať na to, že pri dvoch pozmeňujúcich návrhoch, síce pri 38 a 39 je hore uvedené, že je to pozmeňujúci návrh k smernici, aj keď vlastne, keď si to vytlačíte a pozriete, vidíte, že ide o pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka nariadenia. A tu by som chcela sekretariat Jury poprosiť o stanovisko, ako to celé mám hodnotiť. Asi to bola chyba pri prekopírovaním. A vlastne je tu pozmeňujúci návrh smernici, ktorý vlastne je uvedený v tej časti, ktorá sa týka nariadenia. Neviem, ako je to možné, ako to ovplyvňuje, e, premlčacie lehoty a tak ďalej, ak sa to už udialo, ako sa to má riešiť na úrovni tohoto výboru. A možno môžeme si to neskôr v kľude objasniť, aby sme vedeli, ako máme hodnotiť tieto návrhy. A teraz samotnému obsahu. Bol tu istý problém, ktorý sa týka definícií tých insiderských informácií. Tá definícia je veľmi zložitá a Európsky súdny dvor sa v súčasnosti zaoberá prípadom, kde vlastne ide o definíciu tohoto pojmu. Tu sa má vyčerpnúť slovo presný, takže ide o to, o to, že ten, kto má presné informácie, dôverné informácie, porušujete pravidlá. S tým mám istý problém. Možno ostatní kolegovia sa môžu k tomu vyjadriť. Myslím si, že doteraz bolo preto tak málo odsúdení, lebo tá definícia je nejasná. A ak vlastne by sme vyčerpli to slovo presný, tak by tá informácia nebola len presná, dôverná informácia, vlastne by sa to, tá, tá skutková podstata rozširovala. Potom sú to návrhy, ktoré sa snažia, ak som to správne pochopila, skutkovú podstatu, zadefinovať skutkovú podstatu pokusu. Myslím si, že to nejde, lebo kompetencia v oblasti trestného práva nie je na úrovni EÚ, ale na úrovni členských štátov. Takže ja si myslím, že pri používaní tohoto pojmu by to malo ostať iba tak, ako tam je, bez nejakej definície. ktorým by som chcela povedať, že e, sa stavím tomu, že by sa mali zameniť e, odmietnutie návrhy, ktoré sa týkajú dôkazného bremena a jeho presunutia. Tu ide o pravidla, ktoré sa týkajú dôkazu, dokazovania a tu ide o, o situáciu, kde súd to nejakým spôsobom obmedzuje. Ide o to, či tu ide o dôverné informácie alebo napríklad informácie o nejakej vražde. Takže to je na má byť rozhodli príslušné súdy alebo prokuratúra. A chcela by som povedať, že tam je dôležité dokázať ten trestný čin, že to nemôže byť opačne, že ten človek, ktorý je z toho obvinený, musí dokázať, že to nevykonal. Myslím si, že musíme seriť tým, ako je to vo väčšine trestných poriadkov. Čo sa týka návrhu 36 a 41 od kolega Bodu, to si ešte musíme prejsť, aby som vedela, čo presne tým myslí, či ide o určité technické regulačné štandardy, ktoré mala stanoviť ESMA, alebo či tu ide o konkretizáciu skutkovej podstaty, alebo to musí byť dopredu konkretizované, ale v rámci toho tieňového stretnutia sa môžeme o tom porozprávať. Potom je to pozmeňujúci návrh 45. Tam tie dohľadné orgány mali všetko schvalovať. Myslím si, že o tom musíme hovoriť. nerozumiem úplne 49 a 50. Tam mi nebolo jasné, či sa tam má zaviesť ten univerzálny princíp, či teda tam smerujte pozmeňujúce návrhy, aby sa to celé nemalo realizovať iba v členských štátoch napríklad, ak, alebo aj napríklad aj Rakúš, občan Rakúska vykonáva insiderské obchody na burze v Singapure, alebo či sa tým myslí niečo iné. lebo to obchodovanie na burzách sa deje bez vlastne častokrát informácie emitenta. Dôležité je objasniť to, čo sa presne myslí týmito dvomi návrhmi. A ako som spomínala, v Štrasburgu sa uskutoční tieňové stretnutie. Dvaja kolegovia majú to záujem, pán Bodu, pani Regner, neviem, či z ostatných politických skupín niekto sa k nám pridá. Ináč to bude takové stretnutie v úzkom kruhu a bude pomerne krátke. Ďakujem pekne. Mám ešte jednu prozbu. Kolega Buzoj musí ísť, e, musí odísť. Mohli by sme teraz hneď prediskutovať bod kolegu Buzoja? To by znamenalo, že by sme sa teraz museli zdať rozpravy a, a vlastne tá diskusia musela prebiehnúť potom na tom steňom stretnutí. Súhlasíte, pán Bodu? E, pán Buzoj, ďakujem pekne. A teraz vlastne nemusíme nič iné spraviť, ako vlastne sa uskutoční to tieňové stretnutie, lebo tá prepozmeňujúca návrh už vypršala. Dobre, teda by som povedal, že má slovo kolega Buzoj. Very much. I would like to thank all colleagues that express uh, interest in uh, this important file. We have uh, Ďakujem. Mňa táto správa veľmi zaujíma. Predložil som 14 pozmenujúcich návrhov a až doteraz e, som skonštatoval, že aj iné názory idú týmto smerom. Je to dobrá vec, pretože som si uvedomil, že je tu konsenzus. Pokiaľ ide o aplikačné pole, tak takisto je tu konsenzus. A myslím si, že e, táto smernica by mala riešiť iba spory proti tých e, komerčným e, pirátom a uznávam význam nezávislosti, ale myslím si, že bude zachovaná, ak zachováme článok 6. Nezávislosť je potrebná, ale my musíme zachovať aj duch a princíp proporcionality. Musíme sa vyhnúť tomu, aby smernica znefunkčila, znefunkčnila e, to, čo už existuje. Mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o niektoré členské štáty a ich schopnosť financovať tento nový režim. No a samozrejme, že e, toto môže istým spôsobom ovplyvniť aj nezávislosť celého procesu, pokiaľ ide o náklady. Niektorí kolegovia sa nazdávajú, že by to malo byť bezplatné, iní požadujú nejaký mierny poplatok za financovanie týchto orgánov. Môže to spôsobiť isté sproje, pretože spory, pretože niektoré členské štáty možno nebudú chcieť platiť poplatky. Možno, že taký malý poplatok, ak by bol proporčný, by bol celkom dobrý. Nie som za to, aby sme vyškrtli tých 90 dní, ale mohli by sme ísť tak, ako to navrhuje komisia, lebo tam je istá pružnosť. Ďalej sú tu potom kompromisné návrhy. Kolegovia položili v tomto smere podobné návrhy. Tie idú tým istým smerom. Je tam princíp legálnosti, e, ďalej účtenky, ktoré musí predložiť obchodník, potreba transparentnosti a tak ďalej. Som presvedčený, že dosiahneme dobré kompromisy a solidné stanovisko nášho výboru, ktoré budem potom môcť aj e, obrániť na výbore IMKO. Som rád, že sme proti restriktívnemu výkladu článku 50 a že budeme brať do úvahy všetku prácu, ktorá v tomto smere bola urobená. Ďakujem, nehlási sa už nikto. Čiže hlasovanie bude zajtra. pani McCarthy, prepáčte. Ja som iba chcela poďakovať páni, pánovi kolegovi za odvedenú prácu a teším sa na dohodu o niektorých našich stanoviskách. Som veľmi rada, že niektoré z našich stanovisk už podporil. Ďakujem. So, ich darum gebeten, einen Hinweis zu geben, und zwar die Punkte... A teraz k dôvodom 19 a 20 kolegyňa McCarthy a ja sme sa rozhodli, že to odložíme na júl, pretože to treba ešte prejednať. Týka sa to záležitosti finančných a účtovných a to ešte musí byť v politických skupinách prerokované. Čiže tieto dva body sú tým pádom odložené a teraz tu máme body 9 a 10, ktoré sme chceli riešiť po bode 17 a to sú body pána Mesároša. Nech sa páči. Hát ez elég gyors volt, nem számítottam ilyen gyorsan oda kerülünk, nagyon örülök neki, és... E... Ďakujem za udelené slovo. Ide tu o dva e, body programu. Oba sa týkajú Európskeho E, inovačného a technologického inštitútu. Právny výbor v dvoch stanoviskách sa má vyjadriť k tomuto inštitútu. Za budúcich 7 rokov e IT v rámci horizontu 2020 bude riešený. Bude to nariadenie o zriadení ide o zriadenie, o pozmenenie e, nariadenia o zriadení tohoto inštitútu z roku 2008. Vzťahuje sa sem aj ďalší e, legislatívny akt, ktorý sa pozmenuje. Komisia predkladá dva návrhy, ktoré súvisia a preto chcem o nich hovoriť spoločne Zriadený bol tento e, inštitút v roku 2008, nemá len realizačné úlohy, ale aj iné. Nariadenie z roku 2008 vedie k zlepšeniu inovačných kapacít členských krajín. Je to jediný nástroj, ktorý sa týka vedeckého trojholníka, vedomostného trojuholníka, ide o vysoké školy, vedecké mest, miesta a, a ich prepojenie. Tieto vedomostné trojuholníky znamenajú výrazný príspevok, prínos EIT k inováciám. Ide tu e, o tzv. vedecké a, a inovačné e, spoločenstva, tzv. KICS, tieto dlhodobé formy spolupráci a, a kooperácie v inovačnej oblasti majú podporovať naše ciele. Môžeme povedať, že EIT e dobre funguje a to ukazuje i e, aj neustály e, nárast počtu partnerov, ktorí sa spolupodielajú. Komisia predložila návrh zmeny fungovania inštitútu a sú tu i doplňujúce návrhy e, k horizontu 2020. Rozhovory ukázali, že ďalší vývoj a rozšírenie inštitútu sú potrebné, aby vedomostné a inovačné e, spoločenstva mohli pracovať účinne. Je tu 6 návrhov do roku 2014. Musia byť nasledovné oblasti vybavené no, e, no, alebo rátať s novými uh, kicks, s novými uh, uh, inovačnými spo- spoločnosťami. Uh, ide o trvalé udržateľné no, využitie, recykláciu a nahradzovanie surovín. Ďalej v, uh, potraviny pre budúcnosť a udržateľná reťaz továrov pre budúcnosť to sú teda prvé oblasti od roku 2018. Rátame s tým, že v troch oblastiach budú nové spoločenstva. Urban Mobility, čiže mestská mobilita. To sú teda oblasti, v ktorých e, bude EIT v budúcich rokoch aktívny. V zásade podporujem návrh komisie, musíme však reagovať na možnosti zvýšenia inovačného potenciálu. Musíme tiež zabezpečiť, v akých oblastiach nás EIT môže zastupovať a do akej miery KIX môžu byť pridanou hodnotou. Musíme teraz zistiť, kde je pridaná hodnota e, týchto KIX, pretože oni pracujú nezávisle od seba a musíme určitým spôsobom predsa len dosiahnuť synergie a pridanú hodnotu pre EÚ. Právny výbor príjme dve stanoviska a my chceme upútať vasu, vašu pozornosť na nasledovné témy. E, účasť, participácia, to znamená rozšírenie zaintegrovaných partnerov v tejto e, spolupráci. Verím, že excelentnosť, ktorá sa musí podporovať aj v budúcnosti, znamená aj podporu univerz, e, univerzít v negatívnej situácie aj účasť malých a stredných podnikov na týchto spoločenstvách. Takisto ochrana práv duševného vlastníctva a dúfam osobitne aj európske patentovanie. To je otázka našej budúcnosti. Takisto ho treba podporovať. Takisto budovanie EIT musí byť e, e, účinnejšie riešené takisto, ako to vyplýva z nariadení. Takisto štruktúry spolupráce musia v rámci činnosti EIT byť otvorenejšie a transparentnejšie, aby partneri, ktorí na, tomto, na tejto oblasti spolupracujú, a, a, aby mali ľahšiu a menej administratívne zaťaženú prácu. Aj trhové body musia byť e, zapracované a zohľadnené e, duševné e, produkty, produkty duševného vlastníctva. To všetko treba intenzívne doriešiť a právnemu výboru by som neskôr chcel predložiť hotové stanovisko a, a mám aj návrh k harmonogramu, keďže tento návrh samozrejme možno meniť. A ak sa všetko podarí, tak 18. júna 2012 budeme v plnohodnote môcť riešiť stanoviska a lehota na predloženie pozmeniacich návrhov e, bude môcť byť 21. jún. Ak máme šťastie, ak budeme mať šťastie, tak do 10. júla lehota na hlasovanie bude pevne stanovená. Takže, ak nebudeme môcť dodržať harmonogram, tak e, na neskôr v septembri budeme o tejto otázke hlasovať. Ďakujeme teda Lehota 21.6. na pozmeňujúce návrhy. Takto je to dohodnuté. Týmto pádom môžeme tieto dva body opustiť a dostávame sa k bodu 18 a to je správa pána kolegu Bellinguera. Nech sa páči. Grazie Presidente, si tratta del, eh, come dire, <clears throat> di un regolamento che come dire, confratello della direttiva. Tu ide o nariadenie, ktoré Ehm, vlastne súvisí so smernicou číslo 17. V bode číslo 17 ide tu o nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov. A najmä teda ide tu o riešenie sporov online E, už to tu bolo prezentované, ja už som to spomenul. A aké sú riešenia? Najskôr nariadenia 62, 63, 67, 80, 83 v rámci toho, čo diskutujeme ohľadne aplikačného poľa. Kto môže navrhnúť, kto môže rozhodnúť, kto bude mediačným orgánom. Komisia stanovila, že na žiadosť spotrebiteľa alebo odborníka alebo od výrobcu to nie, nie je vhodné reagovať. A preto tu nás sa možnosť e, zvoliť si riešenie dáva jedine spotrebiteľovi, teda zvoliť si riešenie cez prostredníka ja som v súčasnosti skôr za riešenie, ktoré navrhuje komisia. Uvedomujem si však, že ďalší argument e, je tiež opodstatnený. Zdôrazňuje sa tam, že toto bolo poňaté ako nástroj, e, ktorý má e, pomôcť. Je to odvolávací nástroj, ktorým disponuje spotrebiteľ. Takže potrebovali by sme tam nejaké spoločné E, usmernenie. Ďalej pozmenujúce návrhy 112 a 114. Tam komisia predpokladá priamy e, prístup k platforme na portál Vaša Európa. Spotrebitelia by tam mali mať rovný priamy prístup. E, Pozmenujúci návrh navrhuje, aby táto platforma bola vytvorená na portále Vaša Európa ako jednotný a jediný E, spôsob prístupu. E, tretia skupina pozmeňujúcich návrhov 75 až 80. Tam ide o povinný alebo nepovinný charakter e, použitia týchto ADR, využitia ADR. Mám niekoľko pochybností, pokiaľ ide o možnosť povinného systému. Existuje v Európe viacero možností, niektoré krajiny E, dávajú prednosť predtým, aby išli e, k súdu, tak sa snažia e, vlastne to riešiť cez sprostredkovateľa. V Británii je tento prístup voľný. A práve v tom spočíva celý problém. Pretože to, čo je upravené vo všeobecnej reglementácii, tak je tam právo obrátiť sa priamo na súdy je možné takýto krok podniknúť v USA, ale tam sú veľmi vysoké náklady, môžeme o tom diskutovať, ale ja by som povedal, že mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o, o povinný charakter tohto kroku. Ďalšie pozmenujúce návrhy sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov. Už sme o tom diskutovali. Napríklad pokiaľ ide o program pre spravodlivosť, tak tam boli predložené niektoré špecifické pozmenujúce návrhy a je tam nezhoda, pokiaľ ide o obsah a tam treba nájsť opäť kompromis. No a potom tam máme dĺžku celej procedúry vzhľadom na tie orgány ADR. Ja som rátal z lehotov 90, 90 dní, ale niektorí hovoria, aby sme nestanovovali lehotu na tento sprostredkúvací postup. Ja som dosť v rozpakoch, uvidíme, a čomu povedie naša rozprava, ale mám niekoľko pochybností, pretože stanoviť lehoty to by mohlo uľahčiť celú procedúru a urýchliť ju ďalej privacy a, a vlastne dohľad nad ochranou údajov. Tam sú pozmenujúce návrhy, ktoré môžem podporiť, lebo sa tam žiada o, o vlastne zapojenie aj dohľadu na ochranu e, osobných údajov. Myslím si, že to je veľký bod a treba ho zohľadniť. A potom povinnosť informovať. My sme, my sme vychádzali zo situácie, že podniky voči občanom e, by mali poskytovať informácie, pretože spotrebitelia budú kupovať tovar a vlastne musia vedieť, aké možnosti pred nimi stoja. Povinnosť informovať. E, tento pozmenujúci návrh e, myslí predovšetkým na malé a stredné podniky, ale potom sú tu ešte ďalej kolektívy, ktoré uľahčujú informáciu. To je potrebná vec, ale ešte budeme o tom diskutovať. Toto sú teda moje námety na diskusiu a na budúce vám ponúkneme výsledok našej vnútornej diskusie. Ďakujem. Samozrejme, že ja zdieľam prístup nášho kolega Berlinguera, najmä pokiaľ ide o aspekty, ktoré sa týkajú rozšírenia aplikačného poľa, národné zezraničné operácie, nové meno, ktoré získala platforma, aby sa špecifickejšie opísala a vystihla jej funkcia Ďalej je tu jasnejšia definícia zodpovednosti komisie na tejto platforme. Ja som predložil niekoľko pozmenujúcich návrhov, aby som poukázal na e, dobrovoľný charakter odvolania sa a na, takisto aj na profesionálnu platformu, ktorá by mala stále informovať spotrebiteľov o procedúrach ADR, ako aj o možnostiach odvolania sa je dôležité, aby tu bol kompatibilný systém e, a samozrejme, že treba zohľadňovať náklady spotrebiteľov a reálne potreby na to, aby sa zabezpečila a zvýšila ochrana osobných údajov. Pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili kolegovia, ja súhlasím s tými zmenami, ktoré limitujú aplikačné pole alebo zastávajú sa spotrebiteľa proti E, výrobcovi alebo inému profesionálovi. A potom je tu ďalšia vec ohľadne tých delegovaných aktov. Po e, konzultovaní do, e, dokumentov, ale pri rešpektovaní ochrany údajov. Pokiaľ ide o portál Vaša Európa a umiestnenie týchto informácií, naň mám isté pochybnosti. Rád by som povedal niečo aj k ADR. Ja súhlasím s Buzekovým prístupom, ale nesúhlasím s niektorými eh, pozmenujúcimi návrhmi, ktoré kolega McAlfe predložil, pretože tam sa vyžaduje stanovisko komisie a tá sa musí k tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o novinky, ktoré sú tam obsiahnuté, ako napríklad myšlienka Vnúti členským štátom, aby garantovali prístupnosť procedúr online ako aj offline. Ja si myslím, že my môžeme členské štáty povzbudzovať, aby to urobili, lebo inak budeme porušovať princíp subsidiarity a ja si myslím, že je rovnako dôležité, aby to nebola neprekonateľná prekážka, pretože ja si myslím, že e, je vhodné, keď bude, je vhodné to, aby sme mali aspoň nejaký minimálny počet účastníkov. No a potom, pokiaľ ide o nezávislosť profesionálneho života, tak tu bolo veľmi, úspešný, veľmi veľa úspešných skúseností v tejto oblasti v celej Európe a netreba na ne zabúdať. Napríklad bola tu cenná talianská skúsenosť, kde je možné, aby kolegiálny orgán, ktorý sa skladá z profesionálnych zástupcov, ktorí príjmajú rozhodnutia, aby to celé prehlbilo. Ja súhlasím s kolegom Buzojom o tom, že je potrebné podporovať rozvoj organizmov ADR na paneurópskej úrovni. A ak sa môže k tomu komisia vyjadriť, budem nekonečne vďačný. Ďakujem. Ďakujem, to môžeme teda na budúce odhlasovať, ak som to teda dobre pochopil. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. A to je teda naše zasadnutie, ktoré nie je verejne prenášané. Musíme teda prerušiť naše zasadnutie krátko, pretože sa nebude webstreamovať.